A teraz už e, finalizuje tento etický kódex. Malo by to byť k dispozícii koncom roka. You, Harkin, sure a... Ďakujem veľmi pekne za to je teraz otázky. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem rade za odpoveď. Veľmi ma teší, čo ste povedali, že sa to môže uzavrieť pred koncom tohto roka. Vy ste povedali 13. Ja si myslím, že 16 členských štátov to už ratifikovalo. Môže mi rada povedať, aký bude dopad na to, že by samotné EÚ ratifikovalo tento dohovor. Spomenuli ste tu niekoľko článkov, ale je tam určite niekoľko článkov v dohovore, články, ktoré sa týkajú otázke primeraného ubytovania pre e, postihnuté osoby a podobne. Aký si myslíte, že aký bude tento dopad? Ale moja konkrétna otázka je, aký bude dopad keď EÚ sama by e, postihl, e, ratifikovala túto dohodu, aký by bol tento dopad a vplyv na tie krajiny EÚ, ktoré tak neurobili? Ďakujem. Ja sa vrátim k jednej veci. Ide o 13 e, členských krajín, ktoré ratifikovali tento dohovor. Môžem ich ocitovať. Môžete potom kritizovať vy. Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, e, Spojené kráľovstvo, Francúzsko. Tieto krajiny ratifikovalo, ratifikovali tento dohovor. Aká je súčasná situácia? Áno, e, mali by sme mať dohodu o etickom kódexe medzi členskými krajinami a komisiou predtým, ako bude dokument o formálnom schválení a to doplní ratifikáciu EÚ e, tohto dohovoru OSN. Aké by boli, budú ďalšie kroky, ak bude ratifikovaný dohovor? Uh, všetkými členskými krajinami, tak eh, rada vypracuje súbor nástrojov na aktívnu podporu práv postihnutých. Túto myšlienku navrhlo viacero členských krajín a eh, táto práca by išla ruka v ruke s príparou komisiou eh, stratégie na roky 2010-2020 pre postihnuté osoby a tu bude aj akčný plán na nadchádzajúcich 10 rokov No a cieľom by bolo zabezpečiť, aby postihnuté osoby naozaj mohli e, plne využívať svoje práva a slobody. Have, uh, the... Ďalšie dve doplňujúce otázky. E, pán minister, vy potom odpoviete na dve. Pán e, Zemke a pani Blinku viete, Najskôr pán Zemke. Najskôr pán Zemke. Prepačte. Ak dovolíte, chcem, pán minister, položiť jednu dôležitú otázku podľa mňa. <clears throat> Situácia, poviem to úprimne, je zlá, pretože z 27 členských krajín iba 13 ratifikovalo tento dohovor. Väčšina, 14, tak ešte nespravila. Ja sa teda pýtam nasledovne. Poznáte dôvody, kvôli ktorým iba polovica členských krajín ratifikovala veľmi dôležitý dohovor. Dobre, teraz ďalšia rečnička, pani Blinkvičiete. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán minister. Ja sa vám už vopred chcem poďakovať za vašu odpoveď. Ja by som chcela vedieť, prečo členské krajiny naozaj sa neponáhľajú s ratifikovaním tohto dohovoru OSN. Možno, že sa obávajú, že budú potom zodpovedné za vytvorenie rovnosti pre postihnutých v našich spoločnostiach. Ja sa pýtam, či smernica na boj proti diskrimináciám sa posnula vpred, teda či sa začalo s jej e, vypracovávaním. Ako to vyzerá vo vzťahu s členskými krajinami? Dalo by sa to nejako urýchliť v prípade tejto smernice? Tieto práce prebiehajú v súčinnosti s členskými krajinami, ale ja vám chcem predsa len povedať, že môžeme byť sklamaní alebo dokonca skeptickí, pokiaľ ide o rýchlosť v úvodzovkách. Ja to poviem už po tretíkrát iba 13 členských krajín ratifikovalo tento dohovor a myslím, že nie je nejaký špecifický dôvod. Jednoducho ten ratifikačný postup um, sa líši od krajiny k krajine. Ja sa neskrývam za tento argument, ale musím ho predsa len predniesť. E, v tomto prípade, ako v prípadoch ďalších, je tu istá národná zvrchovanosť. Členské krajiny si môžu rozhodnúť, ako rýchlo napredujú s ratifikáciou. Môžeme si povedať, že áno, mohlo by to ísť rýchlejšie a od e, začiatku by asi mohla byť lepšia spolupráca medzi členskými krajinami, nož ale pri niektorých otázkach ide práve o túto národnú zvrchovanosť. Teraz ideme k ďalšej otázke. Predložili ju pôvodne pán Mitchell, ale prebrali ju prebrala ju e, dnes večer pani McGuinness. Týka sa liečby epilepsie. Pán minister, nech sa páči, kedykoľvek môžete odpovedať. Pani predsednička, vážení kolegovia, v prvom rade sa chcem poďakovať eh, tomu poslancovi, aj keď eh, tu nie je prítomný, za položenie tejto otázky a za jeho záujem o túto tému. Eh, tieto neurodegeneratívne choroby a poruchy rozvoja a týmto patrí aj epilepsia, určite predstavujú veľký e, problém pre mnohých našich spoluobčanov. V súlade s článkom 168 zmluvy o fungovaní EÚ, EÚ podporuje spoluprácu medzi členskými krajinami v oblasti verejného zdravia a prevencie chorôb a preto je tu horizontálny prístup na úrovni EÚ, zameriava sa na boj proti stigmatizácii a diskriminácii osôb postihnutých takýmito chorobami. Rada preto vo svojich záveroch o boji proti stigmatizácii a diskriminácii z júna 2003 e, vyzýva členské krajiny, aby venovali zvýšenú pozornosť problémom, ktoré súvisia práve s touto diskrimináciou a stigmatizáciou bez ohľadu na vek. Tieto problémy musia byť e, uznávané a treba im venovať zvýšenú pozornosť, treba znižovať e, hrozbu vylúčenia zo spoločnosti. Závery z 3. júna 2005 o spoločnom postupe v oblasti mentálneho zdravia, duševného zdravia. Komisia vyzýva členské krajiny, aby implementovali prehlásenie akčný plán e, konferencie ministrov VHO taktiež v oblasti e, duševného zdravia. Konalo sa to v Helsinkách v júni 2005 a rada sa taktiež e, angažuje v oblasti e, boja ďalších takýchto chorôb, porochy neurologického vývoja. Ide konkrétne o chorobu, Alzheimerovú chorobu a tu treba uviezať zo 16. decembra 2008 Sú to choroby, ktoré súvisia s vekom a teda ide predovšetkým o Alzheimerovú chorobu a taktiež sú tu závery z roka 2009 spoločné úsilie v oblasti výskumu v Európe a taktiež je tu pilotná akcia v oblasti boja proti práve konkrétne Alzheimerovej chorobe. Ďakujem pekne, pani McGuinness. Ďakujem veľmi pekne, pani Ďakujem aj rade za odpoveď. Odovzdám túto odpoveď Gay Mitchellovi. Chcem sa spýtať, môžete povedať, ako vyzerá situácia v rôznych členských štátoch, čo znepokojovalo radu, pretože záleží na tom, kde bývate, bývate a tak vás liečia na epilepsiu a v niektorých členských štátoch chýbajú neurologovia. Mohli by ste hovoriť, aký to má dopad na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ten balíček, ktorý sa pripravuje, momentálne, pretože ak sa to nelieči, tak ľudia viac trpia. Trpia viac než v prípade primeranej liečby. A vieme, že v rôznych členských štátoch existuje rôzna úroveň starostlivosti o ľudí s epilepsiou. Ďakujem. Nech sa páči, pán minister. Myslím si, že máte pravdu, keď eh, konštatujete, E, situáciu týkajúcu sa kvalitatívneho e, zdravotníckého aspektu. V jednotlivých členských štátoch zďaleka neexistuje kvalitatívna harmonizácia zdravotnej starostlivosti. E, je treba konštatovať, že v oblasti zdravotníctva sú ešte prerogatívy únie oveľa menšie, než sú výsady či privilegia štátov. A hovorí hovoríte eh, balíčku cezhraničnej star- zdravotnej starostlivosti. Skutočne ide o vývoj, ktorý by mohol v oblasti zdravotnej starostlivosti priniesť istý pokrok. Belgické predsedníctvo chce doviesť do konca rokovania s cieľom um, dosiahnuť v druhom čítaní dohodu o tomto balíčku cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Uh, um, našou ambíciou je uh, dosiahnuť dospieť k tomuto roz- riešeniu ešte pred eh, decembrom. Ďakujem. Nemám ďalšie dodatočné otázky k tomuto bodu, takže prechádzame k ďalšej otázke pána Kellyho. Týka sa koordinácie postavenia postojov Európskej únie v Cancúne. It's Pani predsednička, vážení kolegovia, Rada počas svojho zasadnutia 14. oktobra prijala závery týkajúce sa pozície Európskej únie o Kankuskej konferencii o klíme. V celosvetovom meradle je potrebné na tejto konferencii skúmať situáciu v oblasti klímy. E, táto e, konferencia sa bude e, konať 18. a 19. oktobra a na tejto konferencii sa sformuluje pozícia EÚ ako zmluvnej strany, pokiaľ ide o dohovor OSN o klimatických zmenách rodinách táto konferencia, očakávané výsledky a e, takisto výsledky súvisiace s kiotským protokolom a s e, cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť podľa cestovnej mapy z mapy, ako aj financovanie. To sú všetko aspekty, kde sa rada snažila sformulovať jasné a dobre komunikovateľné pozície. E, tieto chce dať k dispozícii všetkým aktérom, aby e, partnery Európskej únie dostali jasné posolstvo a ako rada naznačila, Únia dúfa, že v Kanku nebude možné prijať vyvážený balíček e, rozhodnutí, ktoré by umožnili vytvoriť medzinárodný režim ochrany klímy po roku 2012. Uskutočnilo sa viacero e, stretnutí, respektíve ešte pred Kankunom sa uskutoční viacero stretnutí a rozhovorov, počas ktorých vysvetlíme partnerom naše pozície pozície a počas samotnej konferencie budú spresnené tieto pozície a takisto EÚ bude priamo na mieste koordinovať svoje pozície. Pochopiteľne inštitúcie musia prispieť k tomu, aby naše pozície boli čo najpresnejšie vyjadrené a aby sme naše posolstvo vyjadrovali zhodným spôsobom vo všetkých externých kontaktoch. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, ďakujem za vašu odpoveď a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme e, pozitívne vystúpili Cancúne a mali pozitívny vplyv na rozdiel od Kodane. Len dodatočná otázka. E, keď sa pozrieme na situáciu po Kodani, Aký ste presvedčení, že dostaneme dohodu o záväzných cieľoch, pretože tieto ciele musia byť záväzné, pretože inak nám nič nepomôže v tejto zložitej situácii. Ďakujem. Alors, je dois tu eh, musím eh, povedať a spresniť, že naozaj je to pravda. Pokrok sa v Konkone dosiahne len ťažko. Tento relatívny pesimizmus má tri dôvody. Poprvé je to hospodárska kríza, ktorá samozrejme dopadá na Európsku úniu, ale aj na mnohé krajiny mimo EÚ, ktoré v každom prípade prejavujú svoju dobrú voľu aj e, ambície v oblasti investícií, e, ale tieto sú skreslené smerom na dol. Úloha e, E, rozvojových krajín, respektíve rozvíjajúcich sa krajín je takisto dôležitá a je potrebné, aby sme v tejto téme boli úplne jasní. Európska únia zachováva stanovisko, ktoré e, mala v Kodani a je potrebné, aby sa e, postupovalo opatrne v našich ďalších záväzkoch a pokiaľ, a pokiaľ ide o pozície, orientačné pozície, ktoré o mesiac príjmeme v Cancúne. Potom sú tu ďalšie e, snahy o doplnkujúce otázky, ale e, nemôžem dať slovo všetkým. Vytvorím len politickú rovnovahu a pani Tikao a pán Obermajer dostanú preto slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mm, pán minister, chcem sa spýtať, plánujete prepojiť ciele o zmene klímy a znížení znečistenia s e, mileniovými rozvojovými cieľmi. Áno, máme rozvojové krajiny, ktoré si myslia, že je pre nich veľmi drahé e, dosiahnuť určité percento pri znižovaní emisí pretože by takto e, vznikli nové pracovné miesta, udržateľná ekonomika. Chcete teda, plánujete prepojiť miliónové rozvojové ciele s týmito cieľmi? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V Kodani aj spolupracujúce krajiny ako Indonézia alebo Brazília sa postavili na stranu G77 a vytvorili blok proti tzv. bohatým na severe. Takže vždy, keď začína nejaká debata, sa zmení na debatu o spravodlivosti a aj na prípravnej konferencii tieto krajiny ukázali, že v Cancúne nedajú žiadne prísľuby. Tak sa vás chcem spýtať, ako sa dá prelomiť takéto blokové zospojenie a ako sa dá zabrániť takémuto bloku, ako sa dá zabrániť aj presunu, posunu tém na iné oblasti ktoré sú dvo- e, na iné témy. Ďakujem. Ak mám odpovedať na tieto dve otázky, myslím si, že skutočne máte pravdu. Únia musí zmeniť stratégiu vo vzťahu ku Kodani. Únia musí oveľa lepšie vysvetliť svoje stanovisko, musí oveľa viac hovoriť so skupinami krajín, ktoré majú podstatne odlišné e, stanoviska od nás. Samozrejme súvisí to aj s postojom ku klimatickým e, zmenám a mileniovým cieľom. To všetko bude čoraz zrejmejšie v nadchádzajúcich rokoch. Tá istá e, snaha, ktorej cieľom je zmierniť či znižiť znížiť eh, eh, dopad priemyslu. Eh, to je jedna vec, ale to nie je všetko, e, čím Únia prispieva k financovaniu e, rozvojových krajín. Tento prvok je zameraný na tie krajiny, ktoré nemajú prostriedky na znižovaniu podielu tohto priemyslu. A pokiaľ ide o používané prostriedky, tieto by mali umožniť e, úvahy v samotných vyspelých krajinách, pokiaľ ide o ich ich e, ciele, predovšetkým v oblasti znižovania e, emisí skleníkových plynov. Ďakujem a teraz prejdeme k ďalšej otázke. Je to otázka od pána Papa a týka sa programu predsedníctva a síce e, predčasného ukončenia štúdia. Pani predsednička, vážení kolegovia, predsedníctvo pokračuje v práci predchádzajúcich predsedníctiev a posilňuje európsku spoluprácu v oblasti vz- školského vzdelávania. Tu venujeme veľkú pozornosť kľúčovým právomociam a hlavne predčasnému ukončeniu školskej dochádzky Takto realizujeme závery Rady z marca 2010, ktorých sa zdôraznila potreba znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a bol stanovený spoločný cieľ znížiť túto mieru pod 10 do roku 2020. Eh, prezidentstvo teda spustilo viacero iniciatív, najskôr teda ministerský seminár, eh, ten sme zorganizovali na začiatku nášho predsedníctva v júli. Bolo aj stretnutie generálnych riaditeľov povinného, eh, povinnej školskej prechádzky, dochádzky deň predtým a išlo o to, ako získavať základné zručnosti v prípade žiakov vedecké predmety, matematika, materinský jazyk a taktiež sa vymenali skúsenosti medzi členskými krajinami. Hovorilo sa o tom, aké politiky sú potrebné na predchádzanie e, predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Po týchto e, stretnutiach predsedníctvo vypracovalo závery o dôležitosti zvýšenia kľúčových e, kompetencií v rámci európskej spolupráci spolupráce v oblasti eh, školského eh, vzdelávania. Sú tu eh, závery rady, ktoré sú dosť krátke a my by sme chceli o tom hovoriť na nadchádzajúcej rade v novembri. Rada očakáva aj odporúčanie od komisie, to by malo prísť čoskoro, taktiež na tému predčasného ukončenia školskej dochádzky v Európe a taktiež sa bude pokračovať v úsilí na národnej úrovni, aby sa postupne znižovala eh, miera eh, do roku 2020 v súlade s cieľom, ktorý si stanovila Európska rada. A ešte na záver chcem povedať, eh, že je tu Európsky rok na boj proti chudobe a v rámci tohto roka belgické predsedníctvo 28. septembra zorganizovalo konferenciu s názvom Prelomiť začarovaný kruh nerovnosti E, zabezpečiť sociálnu integráciu prostredníctvom vzdelávania. Závery tejto konferencie prispejú k diskusii na Rade pre vzdelávanie, e, ktorá sa bude konať 19. novembra. Nikula, Ďakujem, pán Papnikula. Možno máte doplňujúcu otázku? Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať ministrovi za jeho odpoveď. A mám ešte jednu otázku. Sú deti, ktoré opustia školu, teda takto predčasne, a čo sa s nimi stane potom? Sú marginalizované, vylúčené zo spoločnosti, alebo pokračujú v nejakom technickom zamestnaní, manuálnom zamestnaní, majú nejakú šancu na slušný život, slušné prežitie. Má rada nejaké údaje na túto tému? A chcem sa chcem povedať, že či sa požiadala komisia, aby vypracovala určitý plán, ktorý by sa zaoberal otázkou predčasného ukončenia štúdia, tak aby sme mohli efektívnejšie uplatňovať v budúcnosti jednotlivé politiky. Ďakujem. Vážení kolegovia, táto iniciatíva je vynikajúca a už sú kontakty medzi ministrami a pracovníkmi v oblasti vzdelávania. A to e, svedčí jednoznačne o tom, aké rozličné sú situácie v jednotlivých členských krajinách. Existujú totižto veľmi presné selektívne programy v niektorých našich krajinách. A má to zabrániť tomu, aby tí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, neboli marginalizovaní. E, toto je veľmi dôležitý prehľad, ale určite si to vyžiada trochu času zhodnotiť túto situáciu v 27 členských krajinách. To nie je jednoduché. Myslím, že s prácami sa e, začína počas nášho predsedníctva nadchádzajúce, predsedníctva maďarské predovšetkým bude môcť prísť s odporúčaniami nielen na e, zníženie miery predčasného ukončenia, ale aj e, vlastne pokúsiť sa ukončiť tento prehľad situácie v jednotlivých členských krajinách, aby bolo jasné, čo e, sa stáva s týmito žiakmi ak teda sú marginalizovaní, či náhodou nie je možné, aby potom prešli do technickejšej výučby. Dobre, mám ďalšie dve doplňujúce otázky. Pani Blinkevič Jute a pani, pani, potom pani Tikau, najskôr pani Blinkevič Jute. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pánovi ministrovi za úsilie Belgická ktoré má teraz predsedníctvo EÚ v oblasti boja proti chudobe. Nemyslíte si, že chudoba je práve jedným z dôvodov predčasného ukončenia školskej dochádzky? Dnes Európsky parlament schválil veľmi dôležité rozhodnutie o minimálnom, minimálnom príjme v EÚ. Nemyslíte si, že by boj proti chudobe mm, mohol zabraniť tomu, aby mladí predčasne ukončovali školskú prechádzku. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán minister. Žiaľ, miera predčasného ukončenia predstavuje 19 v EÚ a 40 v Portugalsku napríklad, kde e, zúri hospodárska kríza najsilnejšie a kde sú výrazné rozpočtové škrty a zatvárajú sa dokonca školy na vidieku. Keď hovoríme o vzdelávaní, o budúcnosti EÚ, tak potom e, pán minister v tomto roku na boj proti chudobe naozaj chcem, aby ste stanovali, stanovili záväzne ciele, e, pokiaľ ide o zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. Nech sa páči, pán minister. Ja sa stotožňujem s obidvoma rečničkami. Áno, predčasné ukončenie, chudoba, sociálna exklúzia, to, to, je, to je zjavné. Niektoré e, deti podľa toho, z akých sú rodín, aké sú finančné prostriedky v rodine, sú znevýhodnené, pokiaľ ide o ich školské štúdia a hospodárska kríza naozaj zvýraznila tento fenomén. Tak rada ako komisia to však chápu, pretože sme prijali e, spoločne stratégiu EU 2020 a tam e, sa hovorí o hospodárskom vývoji, o vývoji výskume, o kvalitnom vzdelávaní, ale aj o boji proti chudobe. Toto je celok. A podľa mňa to poskytuje už takú e, zosúladenú odpoveď. Najskôr niečo k tým kľúčovým zručnostiam. To je dôležitá súčasť e, záverov belgického predsedníctva, tak ako ich predložíme na rade v novembri. Je tam niekoľko cieľov, uvediem ich v rýchlosti implementácia národných stratégií na zlepšenie e, zručnosti žiakov, pokiaľ ide o čítanie matematiku, vedecké predmety, ale ide aj o to e, preštudovať si efektívnosť takýchto národných e, stratégií. Chceme mať údaje, ktoré by mohli pomôcť pri rozhodovaní, ale ide o to mať aj pilotné projekty medzi jednými členskými krajinami, dobrovoľnými, ktoré by mali zlepšiť základné zručnosti mladých Európanov. Možno, že by to mohlo byť aj lepšie využívanie nástrojov, ktoré už máme a ktoré sú relevantné. Napríklad tie, ktoré sú súčasťou otvorené metódy koordinácie, e, celoživotné vzdelávanie alebo e, siedmi e, rámcový program pre vedu a technológie. To je len niekoľko cieľov, ktorým sa venujeme počas nášho predsedníctva. Určite v tom budú pokračovať aj nadchádzajúce predsedníctva, hlavne maďarské. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k otázke pána Higginsa. Týka sa európskeho e, cieľa o úplnom odstránení nášlapných mín. Vážená pani predsednička, kolegovia, kolegyne, EÚ už veľa rokov bojuje za úplné odstránenie takýchto nášlapných mín a snaží sa tak e, vyriešiť obrovské humanitárne a rozvojové problémy, ktoré tieto míny spôsobujú. Od 95. Je tu e, rozhodnutie Rady a EÚ e, prijala prvú spoločnú akciu na e, boj proti takýmto našlapným mínam a ich šíreniu vo svete. EÚ teda bola prvá, ktorá začala konať v novembri 95 po uzavretí otázkej e, dohody o zákaze výroby, uskladňovaniu, prevoze a pokiaľ ide o zničenie 18. septembra, rada schválila novú spoločnú akciu. Má sa pokračovať v politickom úsilí EÚ na úplne, s cieľom úplne odstrániť takéto nášlapné míny. A ide o to mať aj spoločné moratórium, pokiaľ ide o transfer a výrobu nášlapných mín a E, prispieť tak e, k úsiliu odminovania a k ďalším súvisiacím aktivitám. EÚ iba posilňuje tieto svoje záväzky. Od roku 2003 máme Európsku stratégiu pre bezpečnosť a v roku 2008 bola prijatá aj ďalšia spoločná akcia vo vzťahu s otávským e, dohovorom, ale ide o to aj poskytnúť špecifickú pomoc členským krajinám, ktoré sú signatármi tohto dohovoru pri implementácii jednotlivých ustanovení dohovoru, hlavne pokiaľ ide o odminovanie, pomoc obetiam a ničeniu e, zásob. Napriek tomu, že mnohé krajiny už teraz sú signatármi dohovoru a taktiež počet e, obetí týchto mín klesa. napriek tomu je veľká potreba e, pomáhať e, obetiam. EÚ prispela k vypracovávaniu akčného plánu 2010-2014. Bol schválený v Kartažene v Kolumbii a bolo to pri príležitosti E, revízie je nové rozhodnutie rady, teda práve sa na ňom pracuje. Ide o to pomôcť akčnému plánu a hlavne e, posilniť pomoc obetiam. E, rada má konať politickejšie a pomocné e, programy by mala riadiť e, komisia v rámci politiky susedstva súčinnosti s národnými plánmi členských krajín. Toto je príspevok EÚ k odmiňovaniu a pomoci obetiam. Predstavuje to 1,8 miliardy eur, teda e, polovicu celosvetového príspevku. Higgins. Ďakujem, pán Higgins. Chcel by som sa poďakovať za veľmi vyčerpávajúcu odpoveď. Pokiaľ ide o tento dohovor, máme dohovor týkajúci sa kazetovej munície z roku 2010. Máme aj akčný plán Európska komisia venovala 1,9 miliardy eur na, eh, proti, na projekty týkajúce sa boja proti našlapným menám a ešte stále sa našlapné mieny používajú. Každoročne 2000, každý mesiac zomiera alebo je zmrzačených 2000 osôb. Je potrebné, aby sme v tomto smere eh, vyvíjali oveľa väčší medzinárodný tlak. Ďakujem.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 E, skutočne sme venovali miliardu a pol e, a 2000 osôb ešte stále zostáva obeťou. Mesačne Európska únia sama o sebe nemôže konať. Už urobila polovicu práce, ale nemôže urobiť všetko, čo si táto oblasť vyžaduje. Ja dúfam, že som vám vysvetlil, do akej miery my vnímame citlivo ľudskú stránku tohto problému ale nemôžeme žiaľ ísť oveľa ďalej v oblasti príjmania rozhodnutí a e, e, jediný pozoruhodný pokrok sa dosiahol v oblasti odzbrojenia. Možno, že to je oblasť, kde je ešte, mož, ešte možné urobiť pokrok a my sa ešte stále angažujeme v tejto oblasti zákazu protipochodných nášľapných min. Máme tu ešte dve do Doplňujúce otázky pána Kelia, pána Rubika. Začne pán Rubik. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán predseda rady, nášlapné míny predstavujú asi aj do budúcnosti veľký problém. Myslíte si, že je možné začať s osobitnými programami pre zisťovanie nášlapných mín? To nie je predsa len európsky problém, je to globálny problém. Viete si predstaviť, že by tu mohli byť k dispozícii aj iné inštitúcie, ktoré by sa zaoberali touto problematikou z hľadiska výskumu? Ďakujem. A teraz pán Kelly. Ďakujem kolegovi e, pánovi Higginsovi za túto dôležitú otázku a ďakujem radi aj za komplexnú odpoveď. Naozaj EÚ bola proaktívna pri riešení tejto nešťastnej situácie. Chcem sa spýtať rady, či sú spokojní s tým, ako OSN rieši túto problematiku a či by nemohlo OSN prispieť podobne, ako prispievame my. Ďakujem. Nech sa páči, pán minister, keď budete pripravení, keby ste odpovedali. Alors, le dve otázky sa navzájom doplňujú, pretože ja na tú prvú odpoviem e, na základe druhej. Je pravda, že všetky výskumné programy týkajúce sa e, vyhľadávania protipechotných mín vo svete sú v tomto smere vítané. Je potrebné úzko spolupracovať s OSN a predovšetkým treba dosiahnuť dohodu v rámci e, orgánov OSN so všetkými z tých, ktorí tvoria tieto orgány. Je to práca, ktorá je dlhodobá, pretože je potrebné ešte o tom presvedčiť tých, ktorí možno nesúhlasia s tým, aké prostriedky je potrebné vynaložiť na vypracovanie tohto typu výskumných programov. Thank you. Teraz prosím ďalšiu otázku, ktorá je otázkou pani Vilia Binkovičueta a týka sa zriadenia strediska pre monitorovanie násilia voči ženám. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, boj proti násiliu proti ženám, to je spoločný cieľ Európskeho parlamentu a rady naše dve inštitúcie, ako viete, pracujú na tejto téme už niekoľko rokov a vo viacerých eh, kontextoch. Chcel by som pripomenúť uznesenie, ktoré ste prijali minulý rok, keď sme oslavovali 10. výročie uznesenia OSN, ktoré eh, ustanovilo stanovilo 25. Eh, november ako Medzinárodný deň boja proti eh, násiliu proti ženám. Eh, vy ste, toto, vy ste v tomto uznesení vyzvali komisiu, aby navrhla zacielenú a systematickú politiku, ktorej cieľom by bolo vytvoriť systém zberu údajov. Tak, ako to pripomenul vážený poslanec, v marci marci tohto roka rada vyzvala komisiu, aby sformulovala európsku stratégiu zamedzenia násilia proti ženám. E, tie priority, ktoré v tomto smere identifikoval, aby rada v tomto smere identifikovala priority a aby vytvorila Európske observatórium násilia proti ženám vychádzajúc z existujúcich štruktúr. E, e, komisia vypracovala vypracovať novú stratégiu boja proti násiliu e, e, proti ženám, ale e, predbežne nie je určený jej obsah. Táto stratégia bude vypracovaná v priebehu budúceho roka a je vysoko pravdepodobné, že bude potrebné prijať konkrétny návrh týkajúci sa vytvorenia tohto observatória. Rada pochopiteľne nemôže zasahovať ako zákonodarca inak ako na základe návrhu komisie, ako vám je známe. Takýto návrh sa potom eh, pos- preskúma eh, príslušným spôsobom zo strany eh, rady v konzultácii s Európskym parlamentom a predbežne by bolo predčasné hovoriť o cieľoch či definíciách týkajúcich sa eh, budúceho observatória boja proti násiliu proti ženám a predovšetkým pokiaľ ide o termín jeho zriadenia. Nech sa, váči, nech sa páči pani Blinke e, Vyčute. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Napriek tomu budeme musieť pokračovať a dúfať, že takéto stredisko sa raz otvorí a že bude môcť zbierať údaje o násilí voči ženám, ale chcel by som vysvetliť, alebo obje, chcel by som objasniť jednu vec. Myslíte si, že tie údaje, ktoré majú členské štáty momentálne k dispozícii, sú postačujúce, keď z hľadiska určenia priorít v boji pro, voči násiliu, proti násiliu voči ženám? Myslím si, že to nie je dostatočne definované a nie je to možno ani primerane financované. Domnievam sa, že to, čo hovoríte, nie je nesprávne. Dnes je ťažké povedať, že na vytvorenie tohto observatória postačí, keď budeme vychádzať z toho, čo už jednotlivé členské štáty urobili, ako sú napríklad e, údaje týkajúce sa násilia a podielu tohto násilia. Toto je len začiatok a my od komisie očakávame isté usmernenie metodiku, aby sme mohli potom harmonizovať v 27 členských štátoch mm, metódu e, zisťovania údajov o tomto type e, násilia, aby sme na ich základe potom mohli vypracovať účinnú stratégiu. Question, ešte jedna otázka, jedna otázka od pána Rubika. Ďakujem, pani predsednička. Pán predseda rady, máme agentúry, organizácie, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami. Chcem pripomenúť agentúru vo Viedni. Nebolo by možné, aby sa sme sa ju požiadali, aby sa koncentrovanie zaoberala aj touto témou, tak, aby sme nemuseli vytvárať niečo nové, ale aby sme využili existujúcu agentúru vo Viedni, kde sú kvalifikovaní pracovníci a pracovníčky. A myslím si, že by bolo dobre, keby sa pozrelo na túto otázku aj z tohto pohľadu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Ja som za, ja som za to, aby sme využili existujúcu agentúru a myslím si, že aj tak tých agentúr máme príliš veľa, netreba vytvárať novú. Dúfam však, že v každom prípade vypracovanie taktiky alebo schémy, ktorú nám navrhne komisia, bude vychádzať z existujúcich štruktúr, ako je napríklad Viedenská agentúra. Thank you. Ďakujem. A teraz ďalšia otázka. To je otázka od pána Fernandesa a týka sa biologického odpadu. Pani predsednička, kolegovia, kolegyne, tak ako Európsky parlament, Rada schválila závery o zelenej knihe o eh, hospodárení s biologickým odpadom v EÚ 25 júla 2009. V týchto záveroch rada vyzýva komisiu k tomu, aby naďalej analyzovala e, dopady a prípadne vypracovala legislatívny návrh EÚ o biologických odpadoch do roku 2010. Možno, že mi poviete, už je rok 2010. A hlavne rada vyzvala komisiu na to, aby preskúmala preventívne opatrenia, ktoré by zaviedli oddelený zber takéhoto bioodpadu, potom systém na zaručenie kvality. E, bolo by to prostredníctvom integrovaného systému celého reťazca a vysledovateľnosti a taktiež e, povinné e, označovanie a kritéria kvality pre komposty a digesty. Rada v 11. júni 2010 eh, zobrala na vedomie oznámenie eh, komisie, čo sa týka ďalších krokov hospodárenia s biologickým odpadom v EÚ. V tomto oznámení komisia povedala, že bude pokračovať v prácach o zavedení technických pravidel, ktoré by podporili hospodárenie s biologickým odpadom a takto by bola pozmenená smernica 86 eh, eh, o eh, splaškových kaloch Rada sa samozrejme pozrie na e, takýto eventuálny nový návrh a belgické predsedníctvo e, zorganizovalo konferenciu o biologickom odpade 21. septembra <clears throat> a hovorilo sa aj o oznámení komisie, o podstate tohto oznámenia, o výsledkoch konferencie. Teda výsledky konferencie boli poskytnuté Rade 14. októbra. Je to úplne čerstvé, ako vidíte. Áno, pán Ďakujem, pán eh, minister. Európsky parlament prijal konkrétnu smernicu v tejto otázke veľkou väčšinou. Bola to smernica o biologickom odpade a z dôvodov právnej istoty a záruk si myslíme, že namiesto legislatívy, ktorá je roztrúsená v rôznych právnych predpisoch, by bolo lepšie, keby sme mali jednu konkrétnu smernicu zameranú na túto otázku. A bolo by to v súlade so stratégiou 2020, s inteligentným, inkluzívnym vývojom a takto by sme vytvorili aj viac zelených pracovných miest a bol by to aj spôsob, ako lepšie bojovať s, so zmenou klímy, pretože by sme mohli využiť vysokokvalitný kompost. A to bude pozitívne pre naše pôdy v EÚ a napomohlo by to biodiverzitu. Chcem sa spýtať, či je rada tiež za to, aby sme mali jednu konkrétnu smernicu a ako sa bude pokračovať v tomto smere. Ďakujem. Dneska som bola veľmi štedrá ku všetkým vám, pretože máme dosť e, času, ale dneska musím už teraz zakročiť a obmedziť čas na 30 sekúnd. Ja čo najstručnejšie, pani predsednička, aby ste e, ma nemuseli pokarhať. Otázka je zaujímavá ako viete, komisia má e, eventuálne navrhnúť takúto špecifickú smernicu. Rada chápe, že v oznámení o následných krokoch, pokiaľ ide o hospodárenie s biologickým odpadom, komisia neskonštatovala nejaké nedostatky v súčasnej legislatíve, ale navrhla návrh zmeny smernice o spláškových kaloch. Možno, že vám to nebude stačiť, ale vedzte, že počas vypracovania záverov rady v roku 2009 sa ukázalo, že členské krajiny sa nestotožňujú, e, pokiaľ ide o potrebu smernice, špecifickej smernice o biologickom odpade. Takže ja neodpoviem ani áno, ani nie, pretože členské krajiny v tom nemajú e, jasné. Rada sa samozrejme pozorne pozrie na návrhy komisie v prípade tejto smernice o spáškových kaloch a hlavne v prípade eventuálnej e, legislatívy o hospodárení s biologickým odpadom. Ale to všetko bude súčasťou tohto návrhu. Ďakujem, pán minister. Moje pripomienky sa netýkali vás. A teraz by sme prešli k ďalšej otázke. Je to otázka pani McGuinness, ktorá sa zaoberá možnosťou návratu udržateľ, návratu recesie a udržateľnosti trojpercentného cieľa. Pani predsednička, kolegovia, kolegyne, Hlavným cieľom paktu stability a rastu je naďalej udržať stabilné ceny v EÚ. A v súlade so zmluvou členské krajiny musia mať konzistentnú národnú politiku s paktom stability a rastu a veľkými usmerneniami hospodárskej politiky. Rada 7. septembra sa dohodla na zavedenie od roku 2011 e, tzv. európskeho polroka. E, cieľom bude zosúľadiť harmonogram na prezentáciu takýchto programov na stabilitu a rast a národných reformných plánov a to všetko s cieľom zosúľadiť e, dohľad na všetkých úrovniach, zabezpečiť rozpočtovú disciplínu, makroekonomickú disciplínu a rast a zároveň rešpektovať e, jednotlivé postupy. Týmto sa zlepší koordinácia hospodárskych politík vo vnútri EÚ a posilní teda e, rozpočtovú disciplínu, makroekonomickú stabilitu a rast. Kvôli tomuto, ist, kvôli tomuto istému dôvedu EÚ v súlade so zmluvou e, naplánovala opatrenia na podporu oživenia hospodárstva, ale ide opäť o to zachovať rozpočtovú disciplínu. Stratégia Európa EU 2020 je to e, stratégia pre e, zamestnanosť a inteligentný a inkluzívny rast. Rada to schválila 17. júna a to teda reaguje na túto výzvu. Hovorí sa o preorganizovaní politík, majú sa zaviesť reformy, stredno a dlhodobé v záujme rastu a zamestnanosti, ale e, musí sa zaručiť aj e, schopnosť verejných financií. Táto stratégia EU 2020 e, si stanovila viacero cieľov, napríklad vyššiu zamestnanosť, viac výskumu a vývoja, lepšie vzdelávanie, o tom sme hovorili pri predchádzajúcej otázke, a taktiež podporovanie sociálnej inklúzie a zároveň znižovať znižovanie chudoby, takže nie je to nekompatibilné, teda e, pakt stability a tie opatrenia, ktoré majú zabezpečiť rast a zamestnanosť. Mrs. McGuinness. Ďakujem a teraz pani McGuinness. Ďakujem za vašu odpoveď. Očakávala som väčšiu podrobnosť, ale ďakujem. Tá strana, ktorej som ja členom, podporuje ten trojpercentný cieľ, ako aj všetky veľké strany v Írsku pretože je životne dôležité, aby sme to dosiahli nielen pre náš cieľ a náš záujem, ale aj pre cieľ a záujem EÚ. A chcem pripomenúť e, e, prejav pána Bartona z Írska, e, ktorý veľmi presne hovoril o tom, aké sú výzvy, problémy a ako dokážeme urobiť to, čo musíme, aby sme dosiahli tieto tvrdé ciele. A že naša krajina a ostatné krajiny majú mnoho kvalít, ktoré nám umožnú, umožnia dosiahnuť tieto ciele. Samozrejme, bude to aj trocha bolesti, ale dokážeme zvládnuť túto bolesť. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči, pán minister. Alors. Hovoríte o írskom probléme ja vám rozumiem, my všetci verujeme pozornosť tomuto írskému problému, ale moja odpoveď na vašu otázku bude veľmi, pôvodnú otázku je určite veľmi e, obšírna, pretože potrebujeme politiky na oživenie, na stabilitu mien a niektorí podľa stavu zadlženosti, podľa E, dlhu za posledné 2-3 roky. Teda niektorí budú mať viac ťažkosti ako tí druhí. Írsko zažíva krušné chvíle a vedzte, že Európa rozumie, aký zložitý je pre vás tento moment, ale viaceré krajiny sú v tejto situácii alebo v nej budú zajtra a rozpočtová disciplína to nevylučuje solidaritu. E, komisia predložila opatrenia tento týždeň, pokiaľ ide o hospodárskú správu a ja si myslím, že e, ide o to, aby sme nenechali nikoho pokom. Viete, čo Európa spravila v záujme solidarity pre Grécko? Nechceme to tu porovnávať ale vedzte, že v žiadnom prípade Európa nezabudne na jednu z 27 členských krajín. You, had... Ďakujem, pán minister. Je tu mnoho záujemcov o doplňujúce otázky a znovu si myslím, že bude musieť zohľadniť to, kto hovoril a bude musieť zohľadniť aj e, stranickú rovnováhu. Takže pán Crowley a pán Papnikola. Takže najprv pán Crowley. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za tieto odpovede. Veľmi stručne dve pripomienky. Poprvé, keď sa hovorí o 3% deficite, tak sa zdá, že sa používajú rôzne účtovné normy v jednotlivých členských štátoch a rôzne kritériá. A po druhé, pokiaľ ide o vykonávanie, aký stupeň pružnosti tu je v dôsledku súčasnej krízy, ktorá je vo všetkých členských štátoch, aká pružnosť tu je, aby sme mohli alebo mali určité rozpetie chyby, v týchto 3, e, percentách, pán Paprikola. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujem vám za závery Rady a stratégiu 2020. Samozrejme, to posolstvo je také, že sa snažíme byť optimisticky, a dnes sme prijali rozpočet a snažíme sa zabezpečiť dosiahnutie cieľov 2020 v energetike, inovácie a podobne. A dobre, je dôležité, aby sme robili to najlepšie, čo vieme. Keď si pozrieme tie hlavné nerovnováhy, ktoré existujú a rozdiely medzi juhom a severom v EÚ a keď si pozrieme vyhlásenia napríklad e, z členov skupiny euro, povedzme Francúzska a Nemecka ako najväčšie krajiny v eurozóne a potom sa pozrieme na situáciu v Grécku a ich vyjadrenia na túto adresu, tak si myslím, že niektoré krajiny e, by mohli zneužiť túto situáciu. A ja by som chcel vedieť, čo môžeme urobiť preto, aby sme zmenšili tieto rozdiely medzi severom a juhom v Európe. Ďakujem, pán minister. Dve otázky, dve odpovede. Na tú prvú otázku. Samozrejme, až doteraz e, existujú isté rozdiely v účtovných normách a harmonizácia účtovných noriem e, samozrejme prebieha, pretože e, ak chceme byť v tejto oblasti úprimní a čestní, je potrebné, aby sme vo všetkých ekonomikách vychádzali z rovnakých výpočtových modelov, čiže tieto výpočty sa stále dejú. A pokiaľ ide o o flexibilitu trojpercentného cieľa. Ako viete, flexibilita to je niečo, čo poznáme od roku 2009, 2010. Budeme ju používať aj v roku 2011, 2012, aby sme mohli členom e, umožniť e, a uplatňovať rovnakú rozpočtovú logiku. A pokiaľ ide o túto trojpercentnú maržu, tak e, okrem tohto plánu e, rozpočtovej e, prísnosti e, zrejme nebude možné tento cieľ dosiahnuť a členské štáty musia dostať istý čas na to, aby dosiahli rozpočtovú stabilitu, rozpočtovú rovnováhu v horizonte roku 2013. Pokiaľ ide o nerovnováhu medzi severom a juhom, ako viete, sú tu nerovnováhy medzi členskými štátmi, ktoré E, skôr využívali e, pomoc poskytovanú Európskou úniou na rozvoj ich ekonomík, na rozvoj ich e, produktivity, zamestnanosti a boli tam aj štáty, ktoré to až tak veľmi nevyužívali. A myslím si, že Európska únia je tu na to, aby zabezpečila túto konzistentnosť a predovšetkým prostriedky, ktoré poskytuje európsky rozpočet v rámci Eh, koheznej politiky. Eh, tieto by mali slúžiť predovšetkým na znižovanie týchto nerovnovách medzi severom a juhom, ako ste vypovedali, ale nie, myslím si, že to nie je jediná nerovnováha, ktorá existuje v rámci Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz otázka pani Tikao. To bude naša posledná otázka dnes večer. Tá sa týka opatrení Rady o voľnom pohybe pracovníkov medzi členskými štátmi. Pani predsednička, vážení kolegovia, rada by chcela pripomenúť, že voľný obeh osôb to je základná sloboda, ktorú zaručuje zmluva. Je to aj odvodené právo a je to právo pre občanov EÚ žiť a pracovať v inom členskom štáte. Pokiaľ ide o dočasné obmedzenia, ktoré predpokladá prístupová zmluva, v každom členskom štáte je nevyhnutné po naďalej eh, vyhodnocovať dopad týchto obmedzení na ich eh, trh práce a buď ich zmierniť pred aprílom 2011, to je koniec eh, prechodného obdobia pre krajiny, ktoré pristúpili v roku 2004 a rok 2013 pre tie, december 2013 pre krajiny, ktoré pristúpili v roku 2007. Pokiaľ ide o ustanovenia prístupových zmluv. V tretej etape prechodného obdobia, eh, pokiaľ sa eh, nedokáže, že by zrušením týchto prechodných opatrení trpel drh práce, tak sa musia stiahnuť. Eh, Dánsko poskytlo voľný prístup na jeho trh práce, ale ustanovenia týkajúce sa prístupových zmluv neboli modifikované. A pokiaľ ide o voľný prístup, prístup pracovníkov členských štátov, ktoré vstúpili po 1. maji 2004, ešte stále v desiatich členských štátoch tu existujú obmedzenia. Rada zdôraznila, že hospodárska a finančná krúza, kríza by sa nemala používať ako zdôvodnenie existencie takýchto ustanovení. E, je potrebné, aby členské štáty vypracovali nástroje, ktoré by im umožnili urobiť analýzu prekážok k zemepisnej a profesionálnej mobilite pracovníkov a odstraneniu existujúcich prekážok v súlade so zmluvou. Ďakujem. Ešte pani Tikao a pán Papniku a spolu. Takže pani Tikao, prosím najprv. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán minister, ďakujem za vaše odpovede. Chcem vás vyzvať a vyzývam aj radu, aby povzbudzovala stred, členské štáty k odstraňovaniu prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov, najmä z Rumunska a Bulharska. Dovolte, aby som poukázala na tú skutočnosť, že rovnaké príležitosti na pracovnom trhu pre všetkých pracovníkov zo všetkých členských štátov je vec, ktorá je dôležitá pre ochranu pracovníkov v krajine určenia. Takže prosím, žiadajte od členských štátov, aby odstránili tieto prekažky v pohybe. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička za to, že ste mi znovu dali slovo pán minister. Vypočuli sme si e, problémy súvisiace s mobilitou a potom sú tu e, opatrenia, ktoré sa snažia o povzbudzovanie mobility v tomto ťažkom období. A pre mnohých európskych občanov je to otázka voľby, najmä pre mladých ľudí. A v roku 2007 sme mali otázku mobility pre pracovnú silu a teraz tu je znovu v roku 2010 máme program Leonardo da Vinci, ktorý sa týka mobility pracovníkov a dúfame, že budeme mať aj nový návrh. Ďakujem. A teraz nikto sa už nehlasí o slovo, e, takže myslím, že teraz to môžeme ukončiť úplne, pani Sinková. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa aj spýtať, aké kroky robí rada na to, aby sa do Európskej únie dostali ako pracovníci aj utečenci a ako sa zabezpečuje ich voľný pohyb a ako sa chráni, chránia ich práva podľa dohovoru o azile. Mohla by sa k tomuto vyjadriť, prosím, rada? Ďakujem, pán minister, keby ste mohli odpovedať na tieto tri otázky. Uh, v prvom rade by som chcel povedať, že voľný um, pohyb pracovníkov, to je skutočná priorita rady. Robíme všetko preto, aby sme tým členským štátom, ktoré ešte stále majú isté obmedzenia, povedali, aby urobili analýzu tohto prechodného obdobia, na ktoré sa vzťahujú ešte niektoré obmedzenia a aby sa snažili e, zrušiť tieto obmedzenia. E, a pokiaľ ide o tento voľný pohyb pracovníkov, to je skutočne priorita rady, to je pravda, ale je to predovšetkým priorita predsedníctva, pretože v pracovnom programe na 18 mesiacov, ktoré vypracovalo trio Španielsko, Belgicko a Maďarsko, tu sa hovorí, že sa bude pracovať na e, skúmaní spoločného trhu s cieľom plného uplatňovania štyroch e, slobôd, všetkých štyroch slobôd, čo je dôležité pre fungovanie jednotného trhu a e, v našom programe je špecifický plán preskúmať okolnosti súvisiace s voľným pohybom. A pokiaľ ide o tieto prechodné obmedzenia a otázku, či nie sú v nesúlade s eh, voľným pohybom pracovníkom, nie som, neprináleží mi na to odpovedať, pretože túto otázku upravuje prístupová zmluva a my môžeme len pôsobiť na všetky členské štáty, aby, ktoré uplatňujú tieto obmedzenia, aby urobili dôkladnú analýzu ich trhu práce a aby zvážili stiahnutie týchto obmedzení ešte pre pred eh, uplynutím eh, obdobia, ktoré stanovujú prístupové zmluvy. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne. Na ostatné odpovede sa odpovie písomne. Ešte jedno oznámenie pred záverom. Dostala som zo skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente žiadosť o vymenovanie pána Enrique Guresalon do výboru pre ústavnoprávne otázky, na, za, e, aby nahradil pána Ramona Tonda. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie, takže toto vymenovanie e, je schválené.